ja som poďakoval spravodajkyni, pretože jej práca bola mimoriadne efektívna, účinná. To ukazuje, aké je aj pre mňa ako podpredsedu Európskej komisie dôležité budovať dobrú spoluprácu s parlamentom. 15 rokov som tu pôsobil. No a čo sa týka politiky, momentálne pani predsednička poslankyne poslanci, mám názor, že e, sa musíme skutočne intenzívne zamyslieť a táto dnešná rozpráva pre nás všetkých je dôležitá. Dlhé roky Európa vsádzala na služby a financie ako centrálny bod hospodárstva. No a dnes sa rozmýšľame a hovoríme o modernom priemysle a, a konkurencieschopnom priemysle, ktorý dokáže zohrávať vo svete poprednú úlohu e, v, e, počas, e, počas globalizácie. Rast, ktorý vytvára pracovné miesta, rast, ktorý nám dovolí zvládnuť krízu. Nuž a z tohto dôvodu Európska komisia od druhej komisie Barosa v rámci programu Európa 2020 nuž zdôrazňuje význam priemyselnej politiky. To nie je priemyselná politika spred 20 rokov. Je to moderná priemyselná politika, aby sme získali naspäť to, o čo sme v posledných eh, rokoch prišli. Bohužiaľ, situácia je taká, že alebo údaje ukazujú, že tu máme pokles o 2%. Úroveň produkcie je 11% a to je pod úrovňou z roku 2008. Situácia samozrejme je trochu rozdielna medzi členskými štátmi a branžou. No a preto by sme sa mali snažiť o zmenu trendu. Vidíte, že viete, že pred rokom sa konalo v Bruseli veľmi dôležité podujatie, kde išlo o tému rastu. Bola tam Jane Rifkin a BI sa, sme sa zamysleli nad tým, ako sa dá vybudovať moderná priemyselná politika. Nož my sa musíme postarať o zmenu. Niektoré členské štáty v strednej východnej Európe, ako napríklad Slovensko, dosahujú dobré výsledky. Ročne 18,7%, Litva 8,4%, ale iné členské štáty, ako napríklad Cyprus, Taliansko alebo Španielsko, sa nachádzajú v oveľa ťažšej situácii aj veľké hospodárstva ako Nemecko, ktoré, ktoré prežívalo, prežívalo priazne obdobie, teraz sa dostáva do problémov. Čo sa týka roku 2020, eh, stavebníctvo, výroba nábytku, kovospracujúci priemysel, eh, chémia, chemický priemysel, eh, stavba lodí, doprava, to všetko sú sektory, ktoré mali, v ktorých sa vyskytli isté problémy. Ja teraz mám na mysli skupinu na vysokej úrovni, ktorú sme zriadili pre sektor automobilového priemyslu, oceliarstva, aj lodeníc. V roku 2011 sa hospodárstvo a zamestnanosť zlepšila, ale potom v roku 2012 sa to zhoršilo. Od začiatku krízy sa situácia zhoršila viac ako 10 Číslo pre tretí kvartál 2009 ukazujú, že 12 ukazujú, že je viacej pracovných miest a vďaka reštrukturalizácii ešte nás prípadov reštrukturalizácie sa v tretom kvartáli objavilo, no a preto uškrtnúť viac ako 74 tisíc pracovných miest. A najpostihnutejšie bol automobilový priemysel, oceliarstvo a stavebníctvo. No a kríza súvisí s nízkym domácim dopytom. To je kríza medzinárodného obchodu, Konať treba rýchlo. Kvôli globalizácii a sa priemysel presunul do iných častí sveta. Čína v Číne narastol proces pracujúceho priemyslu 7,5% a už predbehli z USA a Európu dokopy. Nuž obchod s tovarmi kresol na 16%, no a z tohto dôvodu komisia v októbri pre, pre, predložila aktualizáciu obchodnej politiky. Je to celkom jasný cieľ. Reindustrializácia Európy, pričom podiel priemyslu na, B, na HDP má narásť. Tu nejde samozrejme len o čísla. Potrebujeme politiku, ktorá to celé podporí na to, aby tieto ciele boli splnené. Komisia sa rozhodla spojiť svoje síly a zamerať sa na 6 trhov, ktoré majú vplyv na sektor priemyslu. Vzniká 6 prioritných trhov sú technológia, vlastná výroba, udržateľná výroba, biohospodárstvo, čisté vozidla a inteligentná energia. Grenoble sa pozajtra uskutoční dôležitý summit s ministrami, zástupcami podnikov a centra v Grenoble. Ďalej tu cestovná mapa komisie, aby sa urýchlo príjmanie nových technológií. To bude čoskoro zverejnené boli lepšené partnerstva medzi Európskou úniou, členskými štátmi a priemyslom. Nehliadnúť od týchto horizontálnych akcií komisia vníma tiež rozvoj priemyselných sektorov, ktoré sú predmetom konkrétnych akčných plánov. Som hovoril o sektore automob- výroby automobilov. Komisia tu 8. novembra minulý rok prijala akčné plány 2020. No a navrhujú sa rôzne kroky, ktoré sú veľmi špecifické, tak aby sme podporili štruktúrálne zmeny úlohy no, jeho priemyslu. To platí aj pre e, oceliarstvo. Bude okolistov na vysokej úrovni, ktorý rokuje v februári No a ArcelorMittal a ďalšie podniky sa zúčastnia tohto okrúhleho stále viacerí ministri Európskej únie, tam sa zúčastnia tiež. No a ja musím povedať, že teraz si treba začať robiť o tom, my, o sa treba o tom zamýšľať na, nad nevyhnutnosťou Rady pre schopnosti sa bude môcť hovoriť o priemyselnej politike. Potrebujeme radu, aj priemyselnú radu. Ja sa zasadzujem za to, aby sa to zistilo, a to konkrétne 9. decembra, kedy sa uskutočila pracovná večera v Bruseli. Budú pozvaní všetci minister pre priemysel, aby sme sa spoločne neformálne o tom pozovárali, ale len ministri a nie vyslanci, veľvyslanci. By hovorili o priemyselnej politike, o kríze v automobilovom sektore a či by bolo možné e, vytvoriť nejakú európsku stratégiu na zvládnutie tejto krízy. V nadchádzajúcich dňoch sa uskutočnila Rada pre konkurencieschopnosť. Rada dobre fungovala vďaka zasadnutiu ministrov pre priemysel, pretože Rada pre konkurencieschopnosť viac sa stal korporám 4 alebo 5, pretože tam boli zastupení, neboli zastúpení ministri, ale e, veľvyslanci. Nebolo možné dospieť nejakému riešeniu tam nie sú relevantní politici členských štátov. No a preto ďakujem parlamentu a výboru pre priemysel, ktorý nás podporuje a to je veľmi dôležitá, dôležitý návrh. Dôležitý pre konkurencieschopnosť v Európe. Ďakujem parlamentu za angažovanosť v tejto dôležitej debate. Ja by som nerad sa venoval nejakej priemyselnej politike alebo e, spôsobne nejakú novú priemyselnú revolúciu, ak to nebude podporovať parlament. No a ja myslím, že to je dobré riešenie. Dobrým riešením je, že spoločne e, máme stratégiu pre reindustrializáciu, modernú a zelenú reindustrializáciu pre naše podniky. Myslím, že túto výzvu zvládneme na cieľ 20%. To nie je len prázdny sen. Je to cieľ, ktorý môžeme splniť. Ďakujem všetkým v Európskom parlamente za angažovanosť pre novú priemyselnú politiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a slovo dostávajú rečníci v mene politických skupín. A ako prvá zastupňa EPP a pani Grostet na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte nás čaká veľká, veľká stavba. Ak chceme eh, naozaj oživiť európsky priemysel, stratili sme od roku 2008 3 milióny pracovných miest železiarstvo odišlo do Indie, elektronika do Japonska, do Kórie, eh, automobilový priemysel sa rozptýlil po svete E, farmácia smerom k Spojeným štátom, pretože tu je silná e, reglementácia a predpisy. Ďalšie oblasti do Číny, textilný priemysel a tak ďalej. A táto kríza sa teda dos- dotýka všetkých sektorov. Industrializácia, e, respektíve strata industrializácie tu v Európe má mnohé, mnohé príčiny obeť, obeťami sme, pretože e, sú tu určité slabiny voči e, globálnym vývojom. Citlivosť na dodávky e, surovín, e, environmentálne problémy na, neustále narastajú. Nárast e, Číny, ktorá je najväčšou veľmocou v tejto oblasti, e, E, veľké rodinné podniky ustúpili nadnárodným spoločnosťam, ktoré e, si vyberajú tie najvýkonnejšie prevádzky a e, preto otázka znie, čo robiť. Nuž, mali by sme nájsť strategické investície a mali by sme si nájsť kapacity na ich financovanie, vrátanie nástrojov verejnej podpory zo strany štátov dokázali to iné krajiny, prečo nie my? Mali by sme e, vytvoriť nové pravidla štátnych pomoci, aby sme naozaj vystupovali ako garanti rovnosti medzi členskými krajinami. Ide o silnú podporu, e, strategickú orientáciu. E, dobre som vás pochopila, pán komisár. Pokiaľ ide automobilý priemysel, musíme e, zosilniť naše snahy, musíme pomôcť e, e, vývozu Nemôžeme akceptovať, aby Európska únia bola jedným z, e, z najotvorenejších priestorov a súčasne naše podniky sa stretávajú s ťažkosťami v prípade prístupu na e, trhy tretích krajín. Takže treba e, naozaj revidovať celú obchodnú politiku. Nesmieme byť naivní. Dúfam, že dosiahnete e, úspechy na rade, pán komisár, pretože to je naozaj, naozaj veľká výzva. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za SAD pani Toja. Opätovne hovoríme o priemysle, o tom, že treba ho oživiť. Priemysel, ktorý trpí výraznou recesiou, či, ako už e, tu zaznelo v oblasti výroby, zvyšuje sa nezamestnanosť a predovšetkým mladí ľudia majú strach. Vážený pán komisár, toto musí byť naša spoločná bitva za rast rast nezamestnanosť. Túto treba, rast treba podporiť, nezamestnanosť e, znižovať e, Arcelon Mittal pre, pre, prepušťa napríklad po tisíckach a treba sa naozaj e, chovať komunitárne a mať zodpovednosť okrem formálnych kompetencií i prostredníctvom vytvárania spoločného systému riadenia európskeho priemyslu by sme mali tiež e, riadiť špecifické sektory. A práve tu totiž máme jasné ciele, ktoré konvergujú. Sú to ciele rozvoja a všetky členské krajiny, e, centrálne, regionálne vlády tu majú túto úlohu. Ďalej je tu potom otázka prístupu k bankovým úverom, pretože často súkromný kapitál sa vyhovára, že nie je tu dostatočný referenčný rámec a preto nemôžu požičiavať. Obnova musí byť možná, pretože je nás 27 a zažívame naozaj všetci krízu. Potrebujeme tu e, e, dobré vodcovstvo, e, výdrž, potrebujeme vo vzťahu k Číne spoločnú výdrž, treba mať novú spoločnú stratégiu priemyslovej politiky, väčšiu integráciu medzi jednotlivými sektormi, medzi výrobnými i služobnými sektormi. Treba naozaj vytvoriť spoločný európsky trh s energiami, pretože tu sme na sebe závislí. Treba tiež realizovať investície do infraštruktúry prostredníctvom eurobondov a treba tiež podporovať dlhodobé investície strategického charakteru. Treba podporovať vedu a výskum. Takisto treba podporovať školstvo. Také školstvo, ktoré je potrebné a e, pre našu novú e, inovatívnu zelenú politiku v priemysle. Tu je tiež treba bojovať proti ďalším e, konkurenciám z iných častí sveta. Teraz má slovo pán Vodca, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Európsky e, občania majú, sú vďační mnohým podnikateľom, ktorí ukázali odvahu a ktorí naďalej udržiavajú pri živote e, náš priemysel, ktorí udržiavajú pracovné miesta, absencia e, priemyselnej politiky alebo koherentného prístupu ku konkurencie schopnosti eh, stavia prekážky ich snahám a preto vítame eh, to, že sa tu objavuje náznak e, priemyselnej politiky, plány pre prepojenie európskych podnikov, e, pre vytvorenie e, európskej infraštruktúry, dopravy, investície do výskumu a vývoja, ako aj bolo oznámenie iniciatívy projektu o zmapovaní ľudského mozgu minulý e, týždeň. My vítame tiež energetickú cestovnú mapu 2050 a jej zameranie na čistejšiu, ekologickejšiu energiu a rast. Pán komisár, na stretnutí v Grenobli presvedčte vašich ministrov, aby e, nedovolili e, ich prezidentom alebo premiérom znížiť investície do podnikania, do vývoja, do inovácií, ale aby skôr otvorili svoju mysel, aby videli, čo môžeme dokázať, ak budeme odvážni, ak budeme mať prostriedky. Zamerajte tieto prostriedky na budúcnosť. Ďakujem pekne. Teraz za zelených pán Lambert na dve minúty. Pani eh, predsednička, eh, musím eh, povedať, že bohužiaľ, tiež potvrdiť, že nám chýba koherentná priemyselná politika. Takáto politika e, chýba. Chýba nám aj naozaj koherentná e, sociálna politika. Potrebujeme určite nové financie. Myslíme si, že na to by sme sa mali zamerať. E, my sme doslova otvorili dvere do, kazí, do kasína pre financie, privatizovali sme zisky, mutualizovali sme straty. Toto je ľahké pre mnohých, ale prišiel čas na to, aby sme konali, aby e, sme e, neuprednostňovali e, len záujmy veľkých spoločností. A automobilový priemysel, podniky v tomto priemysle tiež bohužiaľ platia za e, naše chyby, za naše nedostatky. Sú niektorí, ktorí tvrdia, e, že by sme mohli byť na čele environmentálnej politiky a myslím si, že e, o to by sme sa mali skutočne snažiť. Musíme sa odkloniť e, od tej logiky Eh, dohody o voľnej obchode, eh, kde ide naozaj len o ten obchod, kde ten obchod je spoločným menovateľom a kde environmentálna politika nezohráva takú dôležitú úlohu. Myslím si, že určite potrebujeme eh, zmenu v našej politike. Ďakujem pekne za EFD. Pán Bafton, Ďakujem, pani predsednička. Za posledné tri mesiace roku 2012 Mm. ekonomika e, Veľkej Británie sa znižila 0,3 e, a čelíme teraz naozaj nebývalej kríze. V eurozóne nikto neočakáva, že e, dosiahneme rast. Ekonomická kríza ukázala, že euro bolo bola politicky motivovaná dohoda, dohoda, ktorá e, dostala e, členské štáty tzv. do takej zvieracej kázajky. Videli sme záchranu e, Portugalska, Írska, Grécka, Španielska, potom bude nasledovať pravdepodobne Cyprus a kto ešte? Našim cieľom je bližšia únia, užšia únia, ale zdá sa, že zatiaľ e, robíme to opačné. Občania sa pýtajú, prečo ich dane sú používané e, na záchranu kolapsujúcich zahraničných ekonomik a dokonca aj Nemecko, ktoré veľmi dobre poznám, a ktoré mnohí nazývajú e, veľkou priemyselnou mocnosťou. Tiež tam chýbajú pracovné miesta, nie je tam raz malá stredné podniku, podniky trpia a mnohé sa presúvajú do zahraničia. E, naša situácia v Veľkej Británii je podobná ako v Nemecku, ba dokonca horšia. Máme veľmi vysokú nezamestnanosť, predovšetkým u mladých a E, zvyšujúce sa náklady. Výhliadky sú skutočne pochmúrne. Takzvané zelené politiky, ktoré e, presadzuje Európska komisia, bohužiaľ postihuje e, našu ekonomiku. A myslím si, že my by sme mali byť skutočne svetovým vodcom. Ďakujem pekne za skupinu GUE, pán Enan. Ďakujem pekne, predsednička. Skutočne už bol najvyšší čas, aby komisia podporila reálnu priemyselnú politiku v záujme občanov a nie len v záujme trhu. My to vítame ale súčasne by sme boli radi, aby sme ostali konkrétni, pretože dobré záujmy a dobré zámery komisie končia väčšinou tá, kde začínajú záujmy finančníkov. Samozrejme, treba príslušný rozvoj, príslušnú mieru ochrany, keď Európa s výnimkou Nemecka stojí na okraji finančnej prípasti. Môže to mať katastrofálne dopady a vidíme náklady financovania. Všetko sa vyciciava. Vieme, aká je finančná politika úsporných opatrení. No a výsledok je nezamestnanosť a trhy sa rúcajú, to vidíme v automobilovom sektore. A chceme eh, vybudovať eh, priemyselnú politiku, treba uznať, že podnik musí produkovať tovar alebo eh, produkty, ktoré si žiadajú spotrebitelia. Pani Delvo na dve minúty. Veni Vici to je stratégia ArcelorMittalu na európskej pôde Spomeňme si eh, zatvorenie eh, prevádzky eh, Liež, po ktorej som zorganizovala okrúhly stôl a diskusiu k tejto téme v Belgicku. Je to vec súrna, treba vytvoriť európsky železiársky púl, E, v takých, pre takéto prípady. Takýto akčný plán pre e, železiarskú oblasť a e, metalurgickú oblasť e, na európskej úrovni by bol naozaj, naozaj e, zaujímavým e, projektom, ale pre niektoré, napríklad pre Offenbach, by to bola už e, veľmi neskorá aktivita. E, tu e, napríklad v Liež hrozí prepustenie 1300 zamestna, zamestnancov Napriek e, tomu, že e, sa tu už e, dlhodobo v tomto strategickom sektore slubovali akcie, pritom tento sektor sa nemohúcne nechal bezmocný. Komisia musí zabezpečiť, e, aby v členských krajinách, ktorý sa to týka, podporu e, pri zachovaní priemyselných prevádzok a v nich e, pracovných miest. Všetky riešenia, ktoré nám umožnia zachovať metalurgické aktivity a vysokú pridanú hodnotu, to všetko bez ideologických tabu by malo byť našim cieľom s, s cieľom zvýšiť väč, väčšiu, konku, vyššiu konkurencieschopnosť. Treba spoločne aktivizovať nástroje, ktoré nám umožnia intervenovať pre e, tisíce ľudí, ktorí sú ohrození. Prosím, konajme v metalurgickom priemysle rovnako ako v iných e, sektoroch, či už je to automobilistický alebo iný, kde ide o naozaj, e, sa, aby sa továrne zjednotili s pracujúcimi za, jed, za jediným cieľom. Ďakujem pekne. Teraz Darden, nech sa páči, na 1,5 minúty. Ďakujem. Vážený pán komisár, má je tu kľúčový okamžik. E, obyvatelia pracujúci sú naozaj e, plný obav. Strat, strat, straty pracovných miest narastajú. A v, tu je to dôležitá, tu musíme zahrať dôležitou kartou práve v oblasti priemyslu. Treba kroky krátkodobého a rýchleho zacieleného zamerania Krátkodobo vás žiadam, aby ste veľmi rýchlo e, prišli s plánom, ktorý by naozaj e, investorom dodal dôveru. E, pomoc priemyslu napríklad v Belgicku. Treba zachovať metalurgické prevádzky, pokiaľ ide o vašeho kolegu pre hospodárskú súťaž, je dôležité použiť nástroje e, zo štátnej strany pre podporu investícií. Európa musí prijať potrebné kroky na to, aby sa e, metalurgický e, priemysel, ktorý bol vždy inovatívny, oživil. A nad rámec tohoto snažme sa, aby priemyselná politika tento, pre, tento meniaci sa sektor stvárnila ako pilier, okolo ktorého sa bude držať stabilita, podobne ako je to v oblasti e, politiky rybolovu. Treba naozaj e, použiť investície, rozpočtové prostriedky a nevyhnutné e, kroky environmentálne a sociálne na báze reciprocity. E, snažme sa, aby sme sa nestali obeťami medzinárodného dumpingu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pani e, Durand na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Milí kolegovia, e, otázka znie, kto je európskym komisárom, ktorý je zodpovedný za metalurgiu. Nie je to pán Tajany, je to pán e, e Mital, ktorý sa správa ako e, jediný, jediný podnikateľ v tejto oblasti, rozohráva štáty proti, proti sebe, tu uberie, tu pridá, tu pomôže k presunu, my musíme e, spolupracovať e, spoločné regióny, e, odborári, štáty. Všetci musia zmlknúť a tak povediať držať hubu. Naozaj to tak musím povedať, keď musia, majú takýchto súperov. Treba naozaj nájsť zodpovednosť, aby Európska únia bola tá, ktorá bude robiť skutočnú politiku v oblasti priemyslu všeobecne, ale v oblasti metalurgického priemyslu Máme začiatok roku 2013 a tu sa avizuje akčný plán na jún 2013. E, veď vieme, že sú tu dôvody na obavy. Treba konať veľmi rýchlo a integrovať vašu pracovnú skupinu. Nie ide o otázku environmentálnu, ako povedali ostatní, e, ktorá by bola dôvodom e, pre veľkého zaťaženia pre priemysel. Nie to nové spustenie zelené je naozaj práve novým, novým štartom pre tento priemysel. A žiadam vás, aby ste kontrolovali, verifikovali, či pravidla eh, pre hospodárskú súťaž boli prípad od prípadu naozaj hodnotené. Ďalšia, tretia vec, mali by sme tiež pracovať, aby sme chránili naše inovatívne technológie, e, takisto e, faktory environmentálne, colné, to všetko očakávame e, od pracovnej skupiny, ktorú ste zostavili. Chceme rýchle výsledky. Pán Žiobro na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Kríza skutočne škodí európskemu priemyslu. To je skutočnosť, ktorá sa nedá pochybnovať. Bohužiaľ, nepochybne vidíme, že výsledky a následky tejto krízy prekračujú hranice európskeho hospodárstva. Európsky parlament, v Európskom parlamente hovoríme o deregulácii a znižím vplyvu administratívy a vlády, vlád na voľný trh, ale namiesto konania len hovoríme, no a byrokracia neustále narastá, čoraz viac úradníkov sa tým zaoberá a čoraz viac veci sa týka klimatického balíčka. Vidíme, že vlastník veľký oceárne chce presunúť výrobu inám. Oni si vedia vypočítať, čo je ziskové a čo nie. V Európe ceny energie neustále rastú a toto je výsledok klimatického balíčka, ktorý vedie k vysokým cenám energií, vysoké ceny energií a vyššie ceny výroby ocele a teda podnikateľ presunie svoju výrobu, pretože nie je charitatívna organizácia. A to je výsledkom tiež našich vlastných aktivít kroku Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ktorá zohľadňuje, že klimatický balíček zamietli USA, Brazília, Čína a Európska únia trvá na tom, že musí byť v tejto oblasti lídrom. Bohužiaľ, ide proti záujmu vlastného hospodárstva. Treba sa vyvodiť závery. Musíme urobiť čo našich silách na to, aby sme naše hospodárstvo podporili, keď už sme v tej kríze. Treba znížiť ceny energie, treba sa zamyslieť nad klimatickým balíčkom, pretože on bude mať vplyv na situáciu v Európe a to znížením počtu pracovných miest v Európe a relokalizáciu a neviem, či túto cenu chceme skutočne zaplatiť. Ďakujem pekne pani Karvalo na na Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, nože na to, aby sme dokázali čeliť globalizácii, e, stratégia európskeho rastu e, musí potrebuje moderný priemysel, inovácie, efektívne využitie zdrojov a kvalifikovaných ľudí. Inovácie v tomto sú v tomto kvalifikované a je dôležité eh, vypracovať energetickú politiku, ktorá má inovačný výsledok to vedie k lepšiemu využívaniu prírodných zdrojov, energetickej efektivite hm, aj k tomu, že priemyselné aktivity sú kompatibilné eh, s udržateľným vývojom. Musíme používať eh, naše nástroje, zaručiť udržateľný rozvoj, vzdelávanie, vedu vo všetkých príslušných oblastiach. No a toto myslím reindustrializáciou Európy. A to sa týka hlavne krajín ako Portugalská, Španielská, Francúzska, Nemecká. Nuž my si musíme uvedomiť potenciál európskeho priemyslu a musíme vytvoriť viacej pracovných miest. Samozrejme, no a dúfame, že európsky rozpočet na rok 2014 až 2020 vyšle eh, jasný signál a dá prioritu tým politikám, ktoré, eh, ktoré eh, podporujú inovácie vedu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz pani Andres na po minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Európa musí investovať eh, do eh, priemyslu. Našim cieľom musí byť udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a reagovať na potreby našej spoločnosti, ale v súčasnosti vidíme veľké ťažkosti. Je veľmi veľa týchto ťažkostí, pretože samozrejme prechádzame krízou, najväčšou krízou za tých posledných 10 rokov Ehm, presúvajú sa podniky, mnohé sa zatvárajú, viac ako 3 milióny stratených pracovných pozícií, ehm, podobné ehm, prípady ako v, v Gente, alebo v Liež, alebo v Španielsku, v Asturias. Máme naozaj veľmi veľké ťažkosti, ale stále máme tú vedúcu pozíciu a naďalej by sme si ju mali zachovať v tom automobilovom priemysle prostredníctvom tých špecifických e, plánov, tiež v sektoroch e, vo farmaceutickom, vo výskumnom, aeronautickom. E, musíme si stanoviť prioritné, urgentné opatrenia na zaručenie udržateľného rastu. Ehm, musí tu byť interakcia medzi Európskou úniou a medzi, ehm, medzi regiónmi. Nie len národné riešenia, pretože tie nás šiepia, tie nás oslabujú a preto žiadame jasné pravidlá pre fungovanie jednotného trhu, mať, brať do úvahy ehm, existujúcu reťaz preprodukcie, produkcie, postprodukcie a tiež dve e, konkrétne opatrenia. Prístup k financovaniu, k pôžičkám, čo sa stanete s horizontom 2020 a tiež žiadosť, aby ste alebo výzva, aby ste presvedčili ministrov pre priemysel a pre vedu a výskum o tom, že veda a výskum môže byť riešením krízy. Ďakujem pekne. Teraz pán Lange na jedna a pol minúty. No, okay. ehm, a questo punto iniziamo il catch di... Takže nie a prejdeme teda hneď k spontánnej rozprave. Pán Han. Mr. Luan. Pardon, pán Luhan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša medzinárodná konkurencieschopnosť je založená na priemysle. Bez priemyslu nemôžeme mať dôležité postavenie vo svete. Priemyselný sektor musí byť podporovaný, e, musíme podporovať e, a príjmať opatrenia na vytváranie pracovných miest, predovšetkým pre mladých Musí to byť súčasťou našej stratégie pre pracovnú silu. Potrebujeme e, presne cielené programy, ktoré zaručia to, že mladí ľudia budú mať e, kvalitné technologické vzdelanie a budú mať príležitosti na špecializáciu a tiež pre prácu v ďalších členských štátoch. A v neposlednom rade musíme podporovať eh, eh, podnikateľského ducha medzi mladými ľuďmi a poskytnúť im prostriedky pre podnikanie. Ďakujem pekne. Pani Bazesku? Ďakujem, pani predsednička. Žijeme v čase, keď nedostatok dôvery, finančné problémy zabraňujú členským štátom e, dosiahnuť pokrek, pokrok pri náprave e, ekonomickej situácie. Preto podporujem komisiu v návrhu novej priemyselnej revolúcie, e, aby Európa bola miestom pre podnikanie, pre podporu priemyslu. Naša stratégia sa musí zamerať na e, nové produčné metódy, inovačné e, metódy a materiály. Naša ekonomika tiež utrpela a myslím si, že základom obnovy by mal byť priemysel, predovšetkým e, ťažba plynu, a e, som Myslím si, že tieto sektory sú príležitosťou pre vytvorenie pracovných miest, pre zníženie nezamestnanosti. Ťažba plynu e, nám tiež môže samozrejme pomôcť v odstránení závislosti. E, ďakujem. Pán Mesároš? Ďakujem pekne, predsednička. Európska únia je popredná hospodárska sila vo svete. V ostatných rokoch sa to veľmi neprejavovalo. Hlavným dôvodom bolo, bola nedostatočná alebo neexistujúca priemyselná politika, alebo spoločná priemyselná politika Horizon 2020 môže, by mohol, alebo by mohol pomôcť tak ako patentová ochrana. To, čo povedal pán Tajani, konkurencieschopnosť, eh, rozvoj hospodárstva, tvorba pracovných miest. Seba eh, sem zaradiť aj ochranu životného prostredia a klímy. Najväčšie nemyselné eh, vtedy vo svete sú orientované technológie. My sme orientovaní na životné prostredie. To je veľmi nákladné, hlavne v období krízy. Potrebujeme nájsť kompromis, pretože najväčší konkurenti sa nezaviazali k ochrane životného prostredia, tak ako my. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Prender, pani Prendergast. Eh, Ďakujem pani predsedníčka, pán komisár, kolegovia. Veľa by sme mohli povedať o nedostatku eh, komplexných priemyselných politík. Za posledné dekády veľmi veľa sme investovali do trhov, eh, ktoré sa však zamerali predovšetkým na svoje záujmy a neinvestovali prostriedky tam, e, kam patria, kde sú potrebné. Ale e, ja by som sa chcela spýtať na názor pána komisára, čo by sme mohli urobiť, aby sme skutočne mohli obnoviť náš priemysel, aby sme mohli vytvoriť nové pracovné miesta. Európska únia už zaručuje ochranu agri- e, polnospodárským produktom zo špecifických geografických oblastí a ja by som chcela navrhnúť, aby sme tiež rozšírili túto ochranu na priemyselné produkty. Dobrým príkladom toho by bol Warford Crystal. Uh, je to podnik, ktorý je známy svojou kvalitou, je to írsky podnik, ale po uh, zatvorení uh, ich podniku v roku 2009 a po strate 600 miest po relokalizácii tohto podniku, tá, tento podnik naďalej e, v zahraničí e, ponúka kvalitné produkty. A ja si myslím, že my by sme mali podporovať podniky, ktorí ochraňujú naše dedičstvo a ktoré e, sa snažia získať označenie pôvodu pre tradičné výrobky. Pán Tarabela. Vážený pán komisár, myslím si, že tento priemysel metalurgický by si bol zaslúžil samostatnú diskusiu. 30 európskeho, e, e, teda treba povedať, že sa tento priemysel znížil o 30 Ide o delokalizácie, o presídľovanie. Hovoríte tu o modernom zelenom hospodárstve. Áno, e, metalurgia sa snažila o takýto smer, ale E, e, urobili, urobili, urobili e, opatrenia dlhodobé namiesto krátkodobých. A to je problém. Zoberme si napríklad ArcelorMittal v Liež, Francúzsko, Rumunsko. Sú to, sú, to, sú to sľuby, ktoré sa nedodržali. V Európe nie sú predsa kasty, nedotknutelní ľudia s inými právami, ktorí by, si, ktorí by boli nedotknutí a, a iní zasa, ktorí sa nerešpektujú Ehm, to je špeciálny problém v Európe, tieto presídľovanie podnikov. Ja, ja s vami rátam i s ďalšími komisármi, aby sa tu vypracovali modifikačné pravidlá, pokiaľ ide o tarifné, celné, celné otázky, ale pokiaľ ide o kontinuitu aktivít a eh, jednotlivých nástrojov, aby sa nebránilo iným eh, konať a nám eh, naopak. Jana Kudakis. Pani Jana Kudakis. Thank you. I'd like to comment... Ďakujem pekne, aby som rada povedal niečo k cukrovarnickému priemyslu. Kenneth Finance vytvárali pracovné miesta v najchudobnejších, naj, najchudobnejších regiónoch Európy. Najväčšia rafinéria sa nachádza v Londýne. Museli kvôli nedostatku súrovín od pestovateľov trstiny znížiť svoju, svoju poli, produkciu 27 zamestnancov bolo prepustených, a ďalší dostali skrátený pracovný úvezok a to v období, keď ceny cukru v Európe sú 80% nad svetových prie, prie, priemerom. Cukrovanický priemysel potrebuje lepší prístup k surovinám. Komisia to môže zaistiť, môže ochrániť pracovné miesta a zachrániť jeden z najstarších a tradičných priemyslov doteraz. Zatiaľ však nepomáha, musí pomôcť európskym spotrebiteľom, a tak eh, musí zaradiť a ochrániť cukrovarnický priemysel a ochrániť aj pestovateľov eh, trstiny a, a eh, rovnakú mieru pre nich a pre pestovateľov repy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Zuber. Ďakujem pekne predsednička. Pre industrializácia Portugalska e, z ničenia miliónov pracovných miest e, v rámci naše priemyslu dostalo krajinu do situáciu, situácie, ktorá závisí od vonkajšieho sveta, od zahraničia, je to horšie ako kedykoľvek predtým. Chceme, aby Portugalsko bolo v EÚ, prišli sme o toľko pracovných miest a spoločnosti v priebehu ostatných e, rokov, no, veľmi veľa. No a Myslím, že situácia je podobná v celej Európe, aj keď v Portugalsku je mimoriadne zlá. Dopady krízy na Portugalsku sú vážnejšie ako v zbytku Európy. Uh, zlý kapitál zaplavil Portugalsko a to znamená, že uh, táto okrajová krajina v Európe nemôže realizovať svoj potenciál. Jediný spôsob, ako obnoviť uh,

Stojanov. Nech sa páči, pán Stojanov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. No, rozprávame o obnove európskeho priemyslu. No a v tejto súvislosti by som chcel upozorniť na to, že v Bulharsku priemysel prakticky ešte pred krízou bol zničený. Tri vlády sa o to postarali. Stredopravá vláda, vláda politického stredu, stredolavicová vláda sa skutočne vynasnažili. No a Európska únia sa len prizerala a tieto vlády podporovala. A tak ako povedala pani Jana Kudákis, ako hovorila o cukrovárnickom priemysle a hrozbe pre tento priemysel, tak ja by som mohol e, rovnako vec povedať o Bulharsku. No a preto je množstvo Bulharov, ktorí nepodporujú členstvo v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán komisár Tajany. Ďakujem pani predsednička. E, chcel by som vykonať skôr také politické prehlásenie. Po mnohých rokoch Európa konečne dáva do centra svojho záujmu priemysel po istých etapách, keď sme sa zameriavali predovšetkým na služby a na financie. Keď nastúpila druhá Barozová komisia, tak sa to smerovanie, respektíva tá tendencia trošku zmenila a opäť sa začalo hovoriť o priemysle. Za 15 rokov parlamentnej činnosti som sa zúčastnil mnohých diskusí v rokoch 1994 eh, až 2008. Hovorili sme o priemyslovej politike v Európe. A keď sme hovorili o tom, že priemyslová politika eh, je dôležitá a komplikovaná, eh, pretože sa o nej hovorilo dosť málo aj na rade, ale tá doba už je postupne za nami. že v tom čase príslušný komisár mal isté e, komisii, e, mali ste kompetencie pre túto priemyslovú politiku, aj keď v tom čase teda boli dosť obmedzené. E, my sme urobili to politické rozhodnutie, ktoré je veľmi silné to je také, že do ústredia nášho záujmu sme postavili podniky, priemysel a že tak budeme bojovať proti kríze, pretože pokiaľ sa budeme opierať len o financie, tak tam bude len obeh peňazí a ale e, nakoniec tie peniaze skončia len vo vreckách tých e, Eh, kde to nech, nechceme vidieť. A preto by sme sa mali skutočne zamerať na tú priemyslovú eh, politiku, eh, využiť priemysel. Došlo k zmene tej tendencie a to nebolo jednoduché. Môžem povedať vám, pán, pani Durant, že potrebujeme presvedčiť celú Európsku komisiu, že máme tento cieľ do roku 2020 máme eh, isté ciele, z ktorých sme splnili zatiaľ len jednu časť. Eh, máme cieľ zvýšiť HDP do roku 2020 a to samozrejme je veľmi dôležité. A nie je náhoda, že Rada a parlament eh, privítali túto politickú voľbu, toto rozhodnutie. Teraz treba prejsť k faktom, ku konkrétnym Faktom to nie je jednoduché, pretože politická zmena musí mať aj praktické dôsledky. A to si samozrejme vyžaduje istý čas. Ja som sledoval e, prípad Arsena Mittal v, a krízu v tomto metalurgickom priemysle. E, sledoval som aj ostatné prípady, kde dochádza k prepúšťaniu, o tom sme hovorili dosť aj tu v parlamente. My sme vytvorili skupinu na vysokej úrovni, to bolo ešte pred rokom 2012, respektíve pred letom 2012. Išli sme sa na stretnutí aj s od, odborármi z tohto belgického podniku a táto pracovná skupina pracuje nielen s odbormi, ale aj s Európskym parlamentom, pretože táto skupina e, má e, ako predsedníčku pani Pervans, e, Pervans Bereš a pani Sartori. Ale samozrejme je potrebný istý čas, aby sme našli adekvátne riešenie. Zapojili sme do toho aj komisára Andora. A v tom čase komisár Davignon mal istý program, istý plán pre oceliársky priemysel a ja tiež v blízkej budúcnosti by som sa chcel stretnúť aj so zástupcami Európskeho parlamentu, s odborármi, s pánom komisárom Andorom, s príslušnými ministrami, ktorí zodpovedajú za, túto, za toto portfólio, napríklad francúzsky minister by mal byť prítomný, bude debatovať o tejto téme. Ja sa to budem všetko snažiť koordinovať, aby e, samozrejme nedochádzalo k nejakým konfliktom a stretom, aby bola plodná výmena názorov. E, momentálne máme takéto strety MKT v automobilom e, priemysle častokrát dochádza k takým konfliktom, názory sa rôznia. A tiež dochádza bohužiaľ ku konfliktu s, e, s environmentálnou politikou. My máme vedúce postavenie boj proti klimatickým zmenám a to si určite vyžaduje aj isté obete. Ja som aj viackrát povedal, že nemôžeme e, len tak rýchlo zájsť e, nad rámec toho cieľa 2020, aj keď by to bolo žiadúce. Ale musíme byť samozrejme realisti. Ak chceme eh, um, bojovať proti delokalizácii podnikov, eh, pretože to hm, potom aj poškodzuje našu environmentálnu politiku, pretože eh, sa potom ten čas nášho priemyslu presúva do oblastí, kde také prísne environmentálne normy neplatia. Eh, takže proti tomu to musíme bojovať. Nož a pokiaľ ide o oceliarský priemysel, eh, a tiež potrebujeme konkrétne eh, politiky, a také boli aj prijaté v oblasti teda oceliarského priemyslu. Stanovili sme kvóty štátnej pomoci až do 90 môže byť navrátených pre teda tie sektory, ktoré sa kvalifikujú pre štátnu pomoc a mne odborári povedali, že to je dobré rozhodnutie Európskej komisie. To je jedna konkrétna vec alebo jedna z konkrétnych vecí, ktorú sme urobili. A predtým, než predložíme akčný plán, um, um, chceme, naďalej, uh, chceme určite naďalej pracovať, pokračovať uh, v našej iniciatíve. A uh, sledujeme pozorne celý vývoj aj spoločne s komisárom Almunium, ktorý má na starosti hospodárskú súťaž. Sledovali sme aj firmu Thyssen a predaj veľkého podielu tejto spoločnosti. Bol tam problém s hospodárskou súťažou. Máme dosť veľa komunitárnych noriem nielen v oblasti priemyslu, ale aj v ekológii, v hospodárskej súťaži. A tie všetky pravidlá znamenajú, že musíme niekedy prijímať rozhodnutia, ktoré mm, niekedy môžu e, viesť k istým rozporom, k provokáciám a k apelom potom na intervenciu. Pokiaľ ide o ochranu našich podnikov, nie náhodou sme zorganizovali seminár o konkurencieschopnosti nášho priemyslového sektoru. Bolo to pod záštitou pana predsedu Barosa. Nože teda nie je náhodou, že veľmi pozorne sa venujeme aj obchodnej politike. Nesmieme byť v tomto naivní. E, prijali sme protidumpingové opatrenia, tak aby sme zabránili nekalým obchodným praktikám, nekalej obchod, no, obchodnej súťaži. Ja som presvedčený o tom, že musíme podporovať rovnaké podmienky pre všetkých. Samozrejme, tá konkurencia musí byť globálna, ale vždy tam musia byť rovnaké pravidla pre všetkých. Nie je možné hrať e, rovnakú hru alebo napríklad e, e futbal 11 proti 11 tu v Bruseli a zasa v e, v Pekingu hrať 13 proti 11. E, tam by sme e, prehrali. E, my sme Samozrejme, nechceme sa chovať takým, takým, v takom smere, že by sme príjmali len protekcionistické opatrenia, ale snažíme sa zamerať na kvalitu, na konkurencieschopnosť nášho priemyslu, na, mm, naš, našich technológií. A v Grenobli sa zídeme s ministrami členských štátov. Grenoble e, to je jedno z vedúcich centier nových e, technológií, takže to bude veľmi príznačné, veľmi vhodné miesto. A Horizon 2020 už poprvýkrát v e, oblasti vedy a výskumu e, bude súčasťou e, priemyslovej politiky. My si nemôžeme dovoliť, aby napríklad čínska alebo nejaká iná ekonomika využívala výsledky nášho výskumu a vývoja len tak, pretože nemáme tam jasný vzťah medzi priemyslom, medzi výskumom, medzi univerzitami. To je veľká chyba. A práve tu, bohužiaľ, naša priemyslová politika bola doteraz považovaná za niečo podradné. A e, napriek tomu, že to tak nie je, rozhodnutie komisie v tejto oblasti bolo jasné. A politika industrializácie, k tomu už máme aj dokument z iniciatívy komisie, e, ktorý hovorí o priemyslovej politike. Hovoríme e, tiež o boji proti delokalizácii, proti internacionalizácii našich podnikov. Musíme im pomáhať e, tak, aby sme mali priemyslovú politiku, ktorá bude dobre konkurovať politike v USA, Brazílii a inde, aby to bola moderná konkurencieschopná e, poli, priemyslová politika, ktorá bude tiež chrániť životné prostredie. tiež e, sme sa spojili s našimi partnermi, aby sme diskutovali o novej priemyslovej politike. Aj skupina na vysokej úrovni sa už tejto téme venuje, pracuje na akčnom pláne pre automobilový sektor, ktorý trpí rovnako ako oceliarský priemysel ale vieme teda v podstate, že automobilový priemysel je hlavný e, klient oceliarského sektoru. E, poprední podnikatelia, predstavitelia podnikov vyslovili uznanie Európskej komisii. To isté, to isté robíme pre lodiarský priemysel. Snažíme sa zapojiť Európsku investičnú banku. Snažíme sa o to, aby Európa mala modernú priemyslovú politiku. Spomenuli ste tú úlohu rady je potrebné transformovať Radu ministrov pre konkurencieschopnosť, pretože nemôžeme o tejto politike diskutovať len s tými mm, menej dôležitými e, zástupcami, ktoré sú, ktorí sú, sú číslom 2 alebo 3 v tejto oblasti. Musia tam byť prítomní ministri. A teraz poprvýkrát sa zídu ministri eh, pre eh, túto eh, oblasť a budú hovoriť o tejto téme. Zídu sa všetci ministri, ktorí veria v Európu, ktorí veria v jej silu. A ja som už pred istým časom dostal Eh, dopis od siedmých ministrov z európskych štátov, ktorí eh, vyzývajú k väčšej, užšej spolupráci. Samozrejme, my máme obmedzené kompetencie eh, a ja si znova pamätám na komisára Davignona, keď on tiež v zmysle týchto obmedzení príjmal svoj plán. Takže sú tu isté kompetencie a ja si myslím, že aj v rámci týchto kompetencií môžeme vyvíjať iniciatívu. A teraz by som chcel e, sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v rozprave a e, myslím si, že ďalšia diskusia bude veľmi potrebná, veľmi užitočná. Musíme zmeniť toho ducha tejto debaty, diskutovať o ideách, o myšlienkach a návrhoch, e, ako môžeme dosiahnuť skutočnú priemyslovú politiku, ktorá bude vytvárať pracovné miesta, podporovať rast, a rešpektovať životné prostredie e, tak, aby sme mohli e, konkurovať USA, Indii, Číne, Rusku e, a mohli by sme im konkurovať kvantitou samozrejme, ale nám pôjde najmä o kvalitu a myslím si, že tu máme navrch. potom je tu kozmický výskum, Ehm, a ďalšie sektory, to je napríklad aj vďaka e, projektu Galileo. Je to náš satelitný projekt, ktorý začne fungovať od roku 2014. Spojené kráľovstvo a vláda Spojeného kráľovstva zorganizovala spolu s komisiou veľkú akciu e, venovanú práve službám a podnikom, ktoré um, pôsobia vo sfére služieb a ktoré budú využívať signál z Galilea, či už je to doprava, zdravotníctvo, boj proti klimatickým zmenám, lodierský priemysel. To je ten nový model priemyslovej politiky. Aj Veľká Británia, ktorá veľmi často má určité výhrady k niektorým politikám spoločenstva, ale pokiaľ ide o túto novú priemyslovú politiku, Veľká Británia je jedným z protagonistom, e, z hlavných protagonistov členských štátoch. E, a chceme napredovať, musíme mať odvahu, musíme mať silu pokračovať e, v ceste, ktorú sme začali. Podporiť túto zmenu kurzu, ja som sa k tomu zaviazal a preto e, potrebujem podporu Európskeho parlamentu, aby som e, túto zmenu mohol vykonať. A pán predseda Barozo aj celá komisia tiež sa jasne v tomto angažujú. Potrebujeme ísť preto mať odvahu riešiť problém, problémy, samozrejme v rámci tých kompetencií, ktoré máme, a presvedčiť všetky členské štáty o tom, že treba mať modernú priemyslovú politiku, pretože to je najlepší nástroj E, na to, aby sme čelili kríze, ktorá tak e, postihuje Európu. Ja sa ospravedlňujem za to, že som hovoril tak dlho, pani predsedničko, ale myslím si, že takáto téma si skutočne zaslúži našu pozornosť a e, dostatočný priestor a myslím si, že sme, že sme si mohli dovoliť prekročiť trošku ten rečnícky e, čas. E, táto téma bude skutočne kľúčovou témou našej hospodárskej politiky a ďakujem všetkým, ktorí prispeli k rozprave, ďakujem aj za kritické pripomienky, pretože to všetko ukazuje, že je tu veľké nadšenie a snaha pracovať na ekonomickom raste Európskej únie. Preto vám ďakujem a chcem potvrdiť to, že môj záväzok platí, ja chcem, aby Európa bola modernou, konkurencieschopnou ekonomikou, aby mala priemysel, ktorý bude konkurencieschopný a nebude len priemyslom z 80. rokov, ale bude moderným priemyslom založeným na kvalite. Ora. Ďakujeme, pán komisár. Teraz prejdeme k procedúre jednominútových prejavov. Eh, do la parola all'onorevole eh, Diaz de Mera. Prvým rečníkom Diaz de Mera. Ďakujem pekne. Chcel by som hovoriť... Nuž, chcel by som hovoriť